Vážený pán generálny tajomník OSN, je pre nás veľkou radosťou, že vás tu môžeme privítať v Európskom parlamente opakovane. Vážená pani Ban, aj vás srdečne vítame. Dnes prevádzate vášho manžela a nás taktiež teší, že aj vás môžeme privítať v Európskom parlamente. Pred 70 rokmi pán generálny tajomník v roku 1945 v San Francisku bola založená organizácia OSN. Dnes, vážené dámy a páni, OSN je najdôležitejšou organizáciou medzinárodnej spolupráce. Je to nosný stĺp pravidiel a svetového poriadku. Je to organizácia, bez ktorej si nedokážeme predstaviť zachovanie medzinárodnej bezpečnosti. Medzinárodnej bezpečnosti, ktorá e, stojí pred výzvami na najrôznejších miestach sveta a to v takej miere ako nikdy predtým. OSN hrá pri riešení konfliktov a bude musieť zohrávať ústrednú úlohu pre strojov, ktorý potrebujeme na hľadanie a zabezpečovanie mierových riešení. EÚ zdieľa a najmä tento parlament centrálne ciele vašej organizácie, pán generálny tajomník. Boj e, proti dopadom klimatických zmien, chudoba, hlad, angažovanosť v oblasti vzdelávania, trvalo udržateľný rozvoj. Všetky tieto ciele sú predpokladom zabezpečenia mierových procesov a tieto potrebujeme, ako som už uviedol, veľmi naliehavo. My ako Európsky parlament vás plne podporujeme. E, o tom by som vás rád uistil v mene mojich kolegyň a kolegov. Je pre mňa preto veľkou cťou, pán generálny tajomník, že vás môžeme privítať v tejto budove, ktorá symbolizuje európsku demokraciu. A teší ma, že vám už po druhý krát v Európskom parlamente môžem odovzdať slovo. Prosím, pán generálny tajomník, máte slovo. Vážený, vaša excelencia, pán Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán podpredseda Európskej komisie, vážené komisárky, komisári, dámy a páni, som veľmi rád, že dnes sa môžem vystúpiť pred zástupcami európskych občanov. Ďakujem eh, predsedovi Šulcovi za to, že som dostal prestížnú cenu Karola Veľkého, alebo gratulujem za to, že on dostal cenu Karola Veľkého za podporu demokracie a za to, že priblížuje Európsky parlament eh, bližšie k občanom, ktorým slúži. This parliament parliament zastupuje množstvo kultúr, tradícií, ktoré spája spoločné, spoločné presvedčenie, že sme silnejší a lepší, ak dokážeme spolupracovať. Zohrávate veľmi dôležitú úlohu vo všetkých aspektoch agendy OSN. Pre e- Európska únia je pilierom medzinárodnej spolupráce pre mier, rozvoj a ľudské práva ale zhromaždenie OSN by nedokázalo robiť to, čo robí, bez podpory a angažovanosti Európskej únie. Som vám veľmi vďačný za vaše odhodlanie a nasadenie. Dámy a páni, dnes by som rád zdôraznil tri dominantné a prepojené výzvy, ktoré si zaslúžia našu spoločnú starostlivosť. Poprvé, prevencia proti násilnému extrémizmu, po druhé riešenie otá víziev migrácie a po tretie budovanie udržateľného sveta pre všetkých. Dámy a páni, vaše excelencie, poprvé, násilný extrémizmus je najväčšia hrozba medzinárodného mieru a bezpečnosti. E, taký proti civilistom, ktoré páchajú teroristické skupiny, je priamou výzvou pre univerzálne pre, alebo no, bariérou pre ľudskú dôstojnosť, mier, slobodu a bezpečnosť. Ničenie kultúrneho dedictva je ďalším útokom na, našu, na našu spoločnú civilizáciu. Ja chcem spolupracovať s európskymi inštitúciami aby sme riešili tieto výzvy. Ja e, predložím e, akčný plán OSN na prevenciu proti násilnému extrémizmu, predložím to v priebehu e, tohto roka na valnom zhromaždení. Naša reakcia sa musí zameriavať na správu vládu, zodpovednosť, rešpektovanie univerzálnych hodnot a dialog medzi spoločenstvami dodržiavanie ľudských práv a právny štát sú v tomto ohľade zásadné. My si musíme neustále pripomínať našu osobitnú zodpovednosť vnúť sa reakciám na extrémizmus a teda neprimeraným reakciám, pretože tie by problém ešte zhoršili. Potrebujeme pomôcť mladým a plyňovať lídrov, e, kultúrnej, náboženskej a vzdelávacej sféry. A potrebujeme rozmýšľať nad tým, čo motivuje mladých mužov a niekedy aj ženy, aby sa tak odsudzili a radikalizovali, že sú ochotní páchať násilie, zraňovať ostatných, alebo dokonca v rámci tohto procesu prísť o život. Násilný extrémizmus vidíme hlavne v činoch Daeshu, Boko Haram, Al-Shabaab a, ostatný, a iných sektárskych a teroristických skupinách. Ale rovnako je evidentné v rasistických činoch a nenávisných vyjadreniach niektorých politických osobností a strán. Menšiny a migranti sú najčastejším cieľom. Musíme teda spolupracovať, aby sme dokázali všetky tieto problémy riešiť v ich zárodku. Dámy a páni, výzva migrácie nám všetkým spôsobuje obrovské obavy. Od stredozemného mora eh, juho, do, do, až po moria juhovýchodnej Ázie. Príliš veľa mužov, žien a detí prichádza o život pri ich márnych snahách o útek. Dnes, alebo tento rok, 1800 utečencov prišlo o života v Stredozemnom mori. Je to 10-násobný nárast proti rovnakému obdobu, obdobiu za minulý rok. Utečenci utekajú pred vojnou, násilnosťami alebo porušovaním ľudských práv. Oni splňajú všetky kritériá na to, aby boli kvalifikovaní ako utečenci. Európa má spoločnú zodpovednosť a musí konať. Záchrana životov e, musí byť e, našou top prioritou. A zatiaľ, čo potrebujeme, e, účinnejšie zákony a opatrenia proti pašerákom a prevádzačom, potrebujeme zajistiť bezpečnosť utečencom, ako aj právne opatrenia, ako presídlenie, zjednotenie rodín a pracovné a študijné víza. Pred dvoma dňami v Írsku som sa stretol s ľuďmi zo Sýrie, Afganistanu, Mianmarska a Demokratickej republiky Kongo, ktorí boli úspešne eh, presídlení. Aj keď ich životy nie sú bezproblémové, našli bezpečnosť a nový domov a sú vďační za podanie pomocnej ruky. Viem, že existuje množstvo ďalších podobných príkladov a potrebujeme ich ešte viac. Dnes do obeda som sa stretol len s 9-ročnou, 9-ročným dievčaťom zo Sýrie, ktoré uteklo pred násilnosťami jej domovine. Ja som bol veľmi dotknutý a pohnutý, keď mi, vysvetli, keď mi vysvetlovala svoj sen. A ja som jej hovoril, aby sa nevzdávala. OSN a Európska únia sú s ňou, s jej rodinou a so všetkými občanmi Sýrie. Bol to jeden skutočne najemocionálnejších momentov pre mňa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja vítam a OSN víta návrhy Európskej komisie náležitú správnu migračnú politiku. Dnes čo komisia predložila návrh o relokácii 40 tisícov žiadateľov o azyl a to je krok správnym smerom. Ja vyzývam členské štáty EÚ, aby kázali zodpovednosť pri hodnotení tohto návrhu. Úspešné zdieľanie e, rizík a záťaže umožní Európskej únii Successful burden sharing bo môže umožniť Európskej únii riešiť dramaticky narastajúci príliv ľudí môže ísť príkladom pre ostatné regióny sveta, ktoré čelia podobným výzvam. OSN a Vysoký komisár OSN pre utečencov a Medzinárodná organizácia pre migráciu budú aj naďalej eh, pracovať eh, a európsky lídry tiež musia eh, sa stavať k tejto situácii, tak by bolo dodržiavané medzinárodné právo. Náš prístup musí byť komplexný musí sa týkať krajín destinácie, tranzitných krajín, aj krajín pôvodu. Musíme pracovať na ukončení konfliktov a zlyhaní, ktoré prinútili utiecť oveľa viac ľudí dnes ako druhá svetová vojna. V Európe a všade inde musíme bojovať proti stigmatizovaniu a diskriminácii migrantov. Európa zažíva nízky náraz populácie a demografickú zmenu, keď populácia starne. A výzvy sú jasné e, na udržanie ekonomickej dynamiky a pracovnej síly potrebuje Európa migrantov. Povojnová história Európy ponúka jeden z najväčších a najlepších príkladov spolupráce pre mier a prosperitu. Úspech Európy bol dobrým nástrojom migrácie. Európske hodnoty a princípy musia riadiť aj reakciu. Ja vás vyzývam, aby ste dodržali štandardy, ktoré ste si stanovili, ktoré ste stanovili svetu. Dámy a páni, no dovolte mi teraz prejsť tretej globálnej výzve, ktoré počítame s európskou výzvou a líderstvom. V tomto kritickom roku, ktorý sa týka trvalo udržateľného rozvoja, toto musí byť rok globálnych aktivít a činností. V roku 2015 máme tri možnosti historického charakteru, aby sme nasmerovali svet na trvalo udržateľnú ekologickú cestu. Poprvé v júli musíme obnoviť globálne partnerstvo pre vývoj na e, medzinárodnej konferencii v Addis Abebe. Rozvinuté krajiny majú zodpovednosť, aby boli vedúcimi silami e, v vykorenení absolútnej biedy a v prinašaní odpovedí na klimatické zmeny. Tento nástroj zostane dôležitým spôsobom financovania, najmä pre menej rozvinuté krajiny a malé rozvíjajúce sa ostrovné krajiny, ktoré stále potrebujú podporu. Mám na mysli tie krajiny, ktoré dosiahli stanovené ciele a dosiahli tak možnosť podpory. Ja vyzývam všetky krajiny OECD, aby nasledovali tento príklad. Včera e, som uvítal záväzok krajín EÚ opätovne potvrdiť e, tento záväzok a bol by som rád, keby sa nám to podarilo dosiahnuť tak rýchlo, ako to len bude možné. Zároveň vieme, že nástroj ODS samotný nie je um, um, dostatočný. Musíme siahnuť po rozličných zdrojoch, rovnako verejných ako aj súkromných. Základnou zodpovednosťou pri financovaní trvalo udržateľného rozvoja sú záväzky vlád. Preto musíme podporiť zlepšenie efektivity e, fungovania daňových systémov národných a taktiež musíme podporovať medzinárodnú daňovú spoluprácu, aby sme dokázali bojovať proti daňovým únikom a lepšie kontrolovali um, finančné toky. Podujatie v Addis Adebe je nevyhnutné pre vytvorenie impulzu na posilnenie dôvery a na premietnutie našich budúcich plánov do reality. Druhý pilier e, sa odohrá, respektíve uskutoční v, v septembri v New Yorku, kde krajiny e, si naplánujú aktivity e, po roku 2015 a stanovia si trvalo udržateľné ciele, ktoré budú nazvané SDG. Malo by ísť o celosvetovú ekologickú agendu. Všetky krajiny by mali transformovať svoje ekonomiky tak, aby sa uberali trvalo udržateľným smerom. Európa môže viesť v presmerovaní sa na nízkouhlíkové e, priemyselné odvetvia. Práve v septembri by mali krajiny potvrdiť svoje záväzky a mali by prijať eh, plnohodnotnú dohodu aj na Parížskej klimatickej konferencii. Silné európske vodcovstvo je nevyhnutné na to, aby sme dosiahli dobrú klimatickú dohodu, ktorá by umožnila Európe posilniť bezpečnosť a eh, prijať eh, emisné záväzky. Je to aj národný záväzok, e, týka sa to aj energetickej politiky. EÚ sa takto potom vydá e, cestou k bezpečnejšej nízkouhlíkovej budúcnosti pre celý náš svet. Ďakujem EÚ za to, že je medzi prvými e, z tých, ktorí v marci tohto roka prijali klimatické záväzky a prispieva tak e, do Zeleného klimatického fondu. Financovanie je najpodstatnejším prvkom na zabezpečenie dohovoru v Paríži musíme si vytýčiť politicky dôveryhodnú trajektóriu na to, aby sme do roku 2020 naplnili naše percentuálne ciele. Zelený klimatický fond musí fungovať ešte pred Parížom, tak aby sme dokázali podporiť malé rozvojové ostrovné e, krajiny, Afriku a menej rozvinuté krajiny. Ja žiadam od EÚ silnú podporu v zabezpečovaní tohto cieľa, taktiež prosím EÚ o podporu pri vytváraní zvláštneho balíčka a pri plnení ho pre najcitlivejšie krajiny vrátane um, rozvíjajúcich sa ostrovných krajín a menej rozvinutých krajín, ktorý by naplnil ich potreby a požiadavky, najmä v súvislosti s klimatickým vývojom. Tento balíček by sa orientoval najmä na financovanie energetiku a prispôsobenie sa. A na záver vyzývam EÚ, aby si kládla stižiadostivé ciele v kontexte Parížského dohovoru na jednej strane posilnením klimatických cieľov e, pre e, rok 2020 a taktiež, aby ste zvázi, zvážili v období po roku 2020 náročnejšie stižiadostivejšie klimatické ciele. Thank you for your... Ďakujem vám za podporu. Pán predseda vážení členovia a členky parlamentu. V tomto roku oslavujeme 70. výročie založenia OSN. Naša organizácia vznikla z popola druhej svetovej vojny. Mier a prosperita e, sú symbolom toho, čo sa dá dosiahnuť aj po najväčších katastrofách a devastácii my e, e, žijeme v problematickom svete, ale taktiež si myslím, že žijeme vo svete možností a vy by ste mali byť ochrancami tohto prísľubu. Ste motorom, lokomotívom, s najsilnejším motorom. Ja vás vyzývam, aby ste um, posunuli svet vpred a aby ste boli príkladom um, vaš, silou vášho motora. Spoločne môžeme um, postúpiť vpred a zvíťaziť, ak zabezpečíme väčšiu spravodlivosť pre súčasný svet a budúce generácie. Ďakujem vám za vašu vodcovskú pozíciu, za vaše záväzky a za duch uh, za ducha, ktorý prinášate uh, do spolupráce a akým reprezentujete európsky ľud. Ďakujem za podporu ideálov a cieľov OSN a taktiež za túto spoločnosť, že som k vám dnes mohol prehovoriť. Excelencie, vážené členky a členovia parlamentu, kráčajme spolu, aby sme tento svet zmenili k lepšiemu, kde všetci ľudia, nezávisle od toho, odkiaľ prichádzajú, môžu žiť dôstojne, kde na nikoho sa nebude zabúdať. Toto je mu moja, vaša myšlienka a zodpovednosť v tomto 21. storočí. Ďakujem vám za vodcovstvo a za pozornosť. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Rozumiete určite tak dobre po nemecky, že vôbec nepotrebujete tlmočenie. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Myslím, že aplaus parlamentu vám dokázal, že body, o ktorých ste hovorili, sú aj pre nás dôležité. Sme vám vďační za vašu druhú návštevu v Európskom parlamente. Ja by som rád využil túto príležitosť, pán generálny tajomník, aby som vám povedal, že poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, ja teraz budem hovoriť za všetkých um, kolegyne aj kolegov ďakujú nielen OSN, ale aj vám osobne, pretože si myslím, že vy ste jedným z dôveryhodných zástupcov myšlienky mierovej spolupráce na tejto planéte. Za to vám, pán generálny tajomník, sa chcem osobne veľmi poďakovať.